E, začneme ďalšiu rozpravu, mám jedno oznámenie. Výbor Ekon skúmal delegovaný akt, ktorý bol včera predložený pri otvorení plenárneho zasadnutia nevzniesli žiadnu výhradu a preto v súlade s článkom 105 odsekom 6 nášho rokovacieho poriadku je tento dokument považovaný za schválený. To znamená, že zajtrajším dňom tento dokument